komisie o revidovaní dohody o neproliferácii jadrových zbraní. Slovo odovzdávam eh, pani Federike Mogheriniovej. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne za to, že tento bod bol zaradený na program. Pripisujem tomu veľký význam na nadchádzajúca konferencia, ktorá sa uskutoční v New Yorku od 27. apríla 27. mája, čo je najdôležitejšia konferencia o nešírení jadrových zbraní a odzbrojení na, na svete tento rok. No a ja už som na vypočutí povedala, že ja budem tomu sa veľmi intenzívne venovať a budem na tom sa participovať na konferencii na otváracom ceremoniáli a otváracej som zasadnutí. A úloha Európskeho parlamentu ak sa nemýlim, tak to bol rovnako aj prípad v roku 2010, keď Európsky parlament prihal uznesenie, čím mohol spolu vytvárať stanovisko EÚ a myslím, že bude veľmi dôležité takýto dialog, tak aby naša pozícia, európska pozícia bola spoločná, je zohľadom na z Európskeho parlamentu a ďakujem tiež za všetky príležitosti, ktoré máme, keď je pozvaný do príslušných výborov. Už eh, tohto eh, konferencia sú rôzne. Viedky sú rôzne, akčný plán, ktoré názory, ktoré sa veľmi ťažko už zjednocujú. No a je dôležité nezabúdať na niektoré otázky, ktoré sú regionálne a ktoré by boli relevantné pre samotnú konferenciu. Na jednej strane prebehujúce rokovania s Iránom, ktoré Európska únia je osobne eh, moderujeme. No a Možno sa čiže, že možné riešenie závažné veci je dôležité a prospešné pre všetky starý, strany. No a ďalšia vec, ktorá bude mať pravdepodobne dopad na výsledok, je skutočnosť, že konferencia o demilitarizovanej zóne alebo zóne bez zbraní masového hromadného ničenia na Blízkom východe sa ešte neuskutočnila. A ďakujem za nekonečné snahy o skutočne tejto veci. Dúfam, že sa nám to skoro podarí. Čo sa týka odzbro- časti odzbrojení, odzbrojení v rámci dohody o nešírení jadrových zbraní, hovorí sa tam o katastrofálnych humanitárnych dopadoch akýchkoľvek zbraní. No a veľká medzinárodná diskusia na túto tému sa uskutočnila na Novo zor- Viedni zorganizovalo to Rakúsko, ktorí chcú zakázať tie zbranie. Niektorí zase e, podporujú taký prístup po jednotlivých blokoch. Diskusia stále prebieha, ako tie členské Európska únia má rôzne členské štáty s rôznou históriou, ktoré sú dôležité rôzne veci na nedávnej konferencii v Londýne 5 štátov potvrdilo svoj záujem dosiahnuť eh, svet bez jadrových zbraní a ďalej prispeli k rozvoju vzájomnej dôvery a transparentnosti, čo je veľmi dôležité pri dosahovaní pokroku. Myslím, že konferencia, aj keď sme len v procese pracovania našej formálnej pozície. Tak momentálne pripravujeme s členskými štátmi spoločnú pozíciu na konferenciu a myslím, že aj keď členské štáty, mix je veľmi komplexný, už tam štáty NATO a neutrálne štáty, som presvedčená, že sa nám podarí dosiahnuť spoločnú pozíciu a osobne si myslím, ale toto je tiež stanovisko EÚ, že zmluva nešírenia jadrových zbraní je základným kameňom e, globálneho režimu. Nešírenie jadrových zbraní a je to základ e, jadrového odzbrojovania. Je to tiež dôležitý prvok v ďalšom rozvoji energetiky e, v, na mierové účely. Ako viete, my podporujeme univerzalizáciu a implementáciu MPT. A ja sa domnievam, že budeme musieť pokračovať v podpore komplexnejšieho a vyváženejšieho implementovania akčného plánu, ktorý bol schválený v roku 2010. A tento akčný plán bola naša cestovná mapa v tejto, cestovnej, v tejto e, konferencii a tiež všetky krajiny NPT budú musieť dodržiať svoje záväzky z roku 2010 a urobiť maximum preto, aby konferencia priniesla spoločnú víziu o tom, ako implementovať tieto záväzky. Viem, že nemáme tak veľa času, ale dovolte mi krátko sa vrátiť k niektorým detailom európskeho stanoviska, tak ako sa sformovalo s ohľadom na tri piliere NPT s výhradou teda toho, že to nie je oficiálna, zatiaľ ešte nie je oficiálna táto pozícia. E, rozvíja sa k odzbrojovaniu. Musíme podľa mňa povedať, že našou snahou je pokračovať v jadrovom odzbrojení v súlade s článkom 6 EP NPT a musíme dosiahnuť potrebný pokrok. Hlavne ide o zníženie objemu existujúcich jadrových zbraní. Vítame značné zníženia, ku ktorým došlo. Hlavne je to v zodpovednosti teda krajiny, ktoré majú najväčšie arzenály a privítame ukazovatele pokroku eh, OSN a Ruskej, teda Spojených štátov a Ruskej federácie Silne ich chcem povzbudiť, aby došlo k ďalšiemu znižovaniu vrátane strategických, nestrategických, nasadených a nenasadených zbraní. Podľa mňa toto bude najväčšia výzva. Privítame a podporíme konferenciu e, jadrových e, krajín, ktorá bude nadvezovať na konferenciu v roku 2010. Ide o lepšiu transparenciu, kontrolu a diskusie podávanie správ a e, je tu e, ďalej dohoda o kontrole jadrových zbraní, ich znižovaní a musíme posilniť spoločnú snahu multilaterálne rokovania. Hlavne ide o konferenciu o odzbrojovaní prebiehajúce um, prebiehajúca nečinnosť je značnou prekážkou a to nie je prijateľné. Myslím, si, že musíme okamžite začať s prácou a už čoskoro ukončiť rokovania e, o zákaze výroby e, štiepného materiálu pre jadrové zbrania a ostatné druhy zbraní. A e, ešte jedna vec, ktorú pokladám za zvlášť dôležitú, a tam som bola vždy osobne aktívna, ide o CTBT, teda komplexný zákaz jadrových zbraní Myslím si, že je kľúčové, aby sa nešírili a nevyralobeli jadrové zbranie a budem aj osobne sa naďalej zasadzovať za to, aby e, vstúpilo do platnosti táto e, priorita nielen pre mňa, ale aj pre Európsku úniu aby sme e, podporovali tento cieľ nielen diplomaticky, ale aj finančnými záväzkami. Prispievame značne k organizácii CTBT od roku 2006 a chcem vám poďakovať Európskom parlamentu za podporu CFSB, e, teda z finančného hľadiska. Ako som už povedala, ja som bola aj naďalej sa budem angažovať v tejto snahe CTBT, e, vrátanie dialógu s ďalšími krajinami, kde je potrebné urobiť veci, aby e, táto zmluva vstúpila do platnosti. K nešíreniu európsky názor a názor medzinárodného spoločenstva je taký, že tu máme pred sebou naďalej veľké výzvy o nešir, ohľadom nešírenia a musíme zachovať si svoju dôveryhodnosť a efektívnosť e, e, e NPT a je tu teda Bezpečnostná rada OSN, ktorá má kľúčovú bezpečnosť v oblasti e, mieru a v prípade potreby sa môžem vrátiť k niektorým konkrétnym situáciám, ktoré by sa mohli vyskytnúť vo vašich eh, prejavoch. Pokiaľ ide o mierové využitie jadrovej energie, Európska únia eh, sa obmedzí na práva všetkých krajín rozvíjať, eh, teda pracovať na výskume a využívať jadrovú energiu na mierové účely pokiaľ to bude v súlade s zmluvou. Dovolte mi na úplný záver, ale teda v neposlednom rade povedať, že jadrová bezpečnosť je ďalšia téma, kde summit a teda tento proces je kľúčový. Ja osobne som to sledovala, keď som bola ja sama členkou parlamentu a potom ministerkou a myslím si, že je to kľúčové pre zníženie hrozby jadrového terorizmu, niečo, čo je stále veľmi relevantné a pre zabezpečenie všetkého jadrového materiálu v budúcnosti. My sa budeme angažovať a podporovať vedúcu úlohu um, Medzinárodnej organizácie pre atomovú energiu. Podporovať to bude celá Európska únia. Je tu um, Fond jadrovej bezpečnosti 40 miliónov eur od roku 2004 a tiež musím vyjadriť svoju vďačnosť za uh, rozhodnutie Európskeho parlamentu podporiť túto finančnú snahu. Ďakujem pekne a teším sa na vaše ďalšie príspevky. Ďakujem, pani podpredsednička Mogherini. Otvoríme diskusiu. Slovo majú teraz zástupcovia politických skupín. Za skupinu EPP má slovo pán Gáler na dve minúty. Nech sa páči. Najskôr vám veľmi chcem poďakovať za vaše prehlásenie. Myslím si, že táto téma ktorá táto téma má veľký konsenzus, táto konferencia je pre nás ako Európanov dôležitá, máme tu spoločný postoj, aj táto téma je takého druhu, že sme spoločne silnejší. Ja dúfam, že v, rokovania s, v rokovaniach s Iránom dosiahneme nejaký výstup, podporujeme z celého srdca naženia 3 plus 3 a ja sa domnievam, že keď v tejto oblasti dosiahneme výsledok, dosiahneme určitý deal s týmito krajinami, tak dôjde k nešíreniu e, tohto, mm, týchto zbraní a bude to veľmi pozitívne. Ja si e, mám veľké starosti ohľadom takých krajín, ako je napríklad Severná Kórea, atomové testy, a zákaz. E, táto krajina sa toho nedrží, to je niečo neslychané. Myslím si, že v tomto ohľade e, musíme zostať v úzkom kontakte s Čínou a týmto pánom v Pyongyangu e, proste tieto veci vysvetliť. Ja sa obávam, že tu je to veľmi zlý príklad, napríklad Rusko a Ukrajina. Teda táto súvislosť Budapešť e, mala takú pozíciu, že, že že teda Rusko, Veľká Británia, že tu budú zachované hranice a Rusko sa správa takým spôsobom, že uh, teda tu nedôjde k nejakému vzdaniu sa týchto atomových zbraní. Niektoré krajiny teda rozmýšľajú, či by nebolo lepšie sa vôbec teda týmto nezaoberať. Toto teda vôbec nie je v našom záujme a my dúfame, že aj z tohto dôvodu Rusko pôjde, že sa vráti naspäť na mierovú cestu, tak ako Európa. Ďakujem v mene skupiny SND. Má slovo pani eh, poslankyňa Ana Gomes, nech sa páči. Nagasaki. Už 70 rokov Mm, si pripomíname e, to, čo sa stalo v Nagasaki. A už sa aj zvýšil e, počet e, štátov s jadrovým potenciálom. Je teda na čase, aby sme sa zasadili za úplné odstranenie jadrových zbraní všade na svete. Je to nutné nielen kvôli tomu, že sa bude konať o chvíľu táto konferencia Eh, aj v Európe sa nám, nám to teraz vzniká konflikt a jednou zo strán je jadrová veľmoc a tá odmieta dodržiavať eh, memorandum z eh, Budapešťa. Mali by sme myslieť aj na Blízky východ, aj na Severnú Afriku. Musíme jasne povedať, čo sa tu deje. Jadrové zbranie nemajú neukázali žiaden odstrašujúci efekt. Proliferácia proliferáciu len podporuje ďalej je potrebné, aby India a Pakistán, aj Kórea dodržiavali eh, túto eh, zmluvu a aby aj Severná eh, Kórea pristúpila k dodržiavaniu tohto, tejto dohody. Ehm, máme tam tých 5 starých eh, jadrových veľmocí, pokiaľ si eh, udržia ten svoj jadrový arzenál, tak nemôžu žiadať od ostatných, aby ehm, eh, robili opak. A práve Pakistan, Izrael a Irán sú veľmi dôležité krajiny, eh, ktoré by mali eh, začať dodržiavať eh, túto dohodu. Aj, dohoda, aj zmluva CPT bude veľmi dôležitá. Odhľadnúc od budúcej konferencii o revidovaní zmluvy je dôležité, aby sme tu naozaj mali dialog s príslušnými krajinami. EÚ musí všetky svoje diplomatické sily použiť na to, aby sa nástroj vnímal ako e, niečo, čo e, spôsobí skutočne záväzné e, dohody. Aj domáce úlohy by si mali plniť aj jadrové veľmoci u nás doma, Veľká Británia, Francúzsko. Ďakujem pekne, pán predseda. Milí kolegovia, pani komisárka, najskôr chcem povedať, že e, na mňa urobilo veľký dojem, aká ste odhodlaná, vytrvalá a, a že ste teda tu e, na tejto, v, tej, v tomto hemicykli ďalší deň. Ďakujem vám za to. Zmluva o nešírení jadrových zbraní je jedinou zmluvou, ktorá sa venuje nešíreniu alebo zabraneniu šíreniu jadrových zbraní. E, islamský štát, islamský extrémi, extrémizmus je hrozbou, e, že sa tieto zbranie dostanú do nesprávnych rúk. Na to by sa mala sústrediť aj táto konferencia a tieto zbranie skutočne sú veľkou hrozbou pre ľudstvo a je to tiež dôležitý prvok v zaručení medzinárodnej bezpečnosti. Musíme sa sústrediť na bezpečnosť jadrových zbraní a keď hovoríme o e, tomto odzbrojení, tak ide o proces, ktorý sa deje v určitých krokoch. Ide o podporu jadrových, mierových jadrových technológií a ja si myslím, že toto je najčistejšia technológia a jadrová elektráreň v Kozlodu je toho príkladom. Ďakujem pekne a teraz e, má slovo GUE e, na minútu a pol. Dnes e, je teda toto e, neuznesením k takejto životne dôležitej téme. To by bolo skutočným signálom. nešírenia jadrových zbraní a zmluva bolo, je dôsledok Hirošimia Nagasaki. Hrozba nie je nesmie sa stať eh, niečím, čo sa použije vo vojne. Eh, ešte stále tu máme tisíce jadrových zbraní. Občianská vojna na Ukrajine nemôže byť príležitosťou pre porušenie tejto zmluvy. Práve naopak musíme diskutovať, akú úlohu má zohrávať a môže zohrávať Európska únia a akú úlohu bude zohrávať. Je nesporné, že tu existujú extrémisti na oboch stranách a Mali sme tu Čínu, Veľkú Britániu, Rusko, USA a Francúzsko, teda jadrové veľmoci, ktoré sa zhodli, e, že e, je potrebné e, odzbrojovať alebo znižovať zásoby jadrových zbraní a ešte stále sa zdá, že ani tlač sa o to až tak veľmi nezaujímala, hoci práve takéto konferencie v tomto čase by mali byť opatrením preto, aby sa prejavila vôľa dodržiavať mier. Čo tento svet potrebuje je e, posilnenie zdravého rozumu a politiku zmierenia, uvoľňovania. Atomové zbranie ohrozujú životy nás všetkých. Ďakujem. Slovo má pán Sebalio za zelených na dve minúty. Pán predseda, pani komisárka, vítam tú skutočnosť, že je tu záväzok zo strany komisie, pokiaľ ide o túto tému a ak som to pochopila správne, e, tak vy budete s nami tu pracovať na širokej spolupráci a možno na uznesení, podobne aj pani Lozing, čo povedala teraz e, parlament by sa mal snažiť o takéto uznesenie. Musíme sa snažiť ukončiť túto minulosť a e, chcem sa obrátiť na mojich kolegov a poprosiť ich, aby podporili spoločné uznesenie. Niektoré politické skupiny to ešte neurobia, ako povedal pán Galer. My sa v podstate zhodujeme, tak prečo sa bojíme to povedať? Prečo nepodporíme komisiu? Určite chceme pani komisárku podporiť v takejto dôležitej práci. Z nášho pohľadu nešírenie jadrových zbraní je veľmi dôležité a nemalo by sa nejak prehliadať a organizujeme v našom výbore vypočuť. Zorganizovali sme ho minulý týždeň, takéto vypočutie a pokiaľ som to pochopila správne, nie je tu skutočne nejaký vynikajúci výsledok. Zdá sa, že partnery, ktorí sú súčasťou NPT, e, v roku 2015 prídu na konferenciu a povedia, že neimplementujú akčný plán prijatý v roku 2010 a to platí aj pre predošlačné plány. Ja si mm, nemyslím, že nejak úplne porušia túto zmluvu, ale tu sme na kryžovatke. Musíme e, mať na zreteli, že e, situácia sa zmenila všade od decembra a vieme, že je tu riziko, že jadrové zbranie by sa mohli použiť a preto potrebujeme zaistiť to, aby e, tu nedošlo k nejakej destabilizácii tejto oblasti. Čokoľvek, čo je možné, treba urobiť preto, aby sme na konferencii mali progresívny e, prístup, aby naša pozícia bola silná. A pani komisárka, aké sú podmienky preto, aby sa táto zmluva ešte e, posilnila, nie naopak? Ďakujem v mene FTD. Pán Kukan. Od podpisu zmluvy o nešírení jadrových zbraní sa urobilo veľa e, e, zo strany signatárov, aby sa e, zneškodnili arzenály jadrových zbraní. Ukončenie studenej vojny neprineslo zásadný výsledok a v mnohých prípadoch možné e, šírenie týchto jadrových zbraní sa začalo týkať aj teroristických organizácie. Situácia sa zhoršila. Nedávne udalosti na Strednom východe v Európe ukázali, ako rýchlo sa môže bezpečnosť narušiť. E, aj tu možno sú nejakí fanatici, ktorí si želajú ďalšiu centralizáciu, pokiaľ ide o bezpečnosť členských krajín, ale v krajine, kde žijeme, je kľúčové, aby britská bezpečnosť, e, nešírenie jadrových zbraní, odzbrojenie, aby toto zostalo pevne v rukách členských krajín. Grazie, e- Ďakujem. Pán van Duliken. Uh, Ďakujem pekne, pán predseda, pani vysoká predstaviteľka. V prvom rade eh, tá, dobrá, eh, tá jedna stránka eh, nefungujú tu kontroly a preto tu potrebujeme mať vyššie ambície, e, pokiaľ ide o hodnotiacu e, konferenciu jednotlivých strán e, v roku 2015. Ale je tu jeden pozitívny element a to možnosť obmedziť citlivú jadrovú činnosť. Je tu postup v diskusiách s Iránom, odkedy je tam nová vláda, je tam ale E, zdá sa teda, že sme prekonali tie e, zásadné nezhody v našich e, vzájomných rokovaniach. Treba vypracovať teda spoločný akčný plán, aj určité zábezpeky. Mali by sa vytvoriť medzinárodné normy, tie by určite podporili takéto rokovania. Je potrebná väčšia transparentnosť aj e, odzbrojovanie e, zo strany jadrových veľmocí. To by tiež veľmi posilnilo bezpečnostnú stratégiu EÚ. A teraz e, tá horšia stránka. Chcem vám pripomenúť, pani vysoká zástupkynia, že Budapešťanské memorandum, ktoré tu už zaznelo z 94., ktoré viedlo v skutočnosti, že Ukrajina sa vzdala svojich jadrových zbraní výmenou za bezpečnostné záruky. Toto Eh, riskuje eh, podriť eh, tento projekt, pretože vývoj na Ukrajine hovorí o tom, že tieto zábeky boli a sú teda ignorované. Ďakujem. Teraz na jednu minútu pán poslanec Jurek. Ďakujem pekne. Tak ako musíme bojovať proti šíreniu, jadrových zbraní, tak sa musíme tiež snažiť bojovať proti krajinám, ktoré hrozia použitím jadrových zbraní, pretože veľmi často sú jadrové zbranie nástrojom teroru. Rusko napríklad má vojenskú doktrínu a ich vojenská doktrína hovorí, že môže použiť jadrové zbranie proti iným krajinám v prípade vojny, Takže, vážená pani vysoká predstaviteľka, ja od vás alebo ja kritizujem takýto názor, pretože ruská hrozba je priamo hrozbou pre EÚ. Potrebujeme jasnú deklaráciu, že krajina ako Rusko nepoužije jadrové zbranie proti krajine, ktoré jadrové zbranie ktorá jadrové zbranie nemá. Ja by som vás chcel požiadať o takúto iniciatívu na nadchádzajúcej konferencii. Ďakujem. Ďakujem na jednu minútu, pán Castaldo. Ďakujem, pán predseda. E, takéto akronymy e, sú úplne neznáme pre príliš veľa miliónov európskych e, občanov. Jednoducho sa iba pousmejú, keď ich počujú. Tí, ktorí sa zaoberajú medzinárodnými vzťahmi, sú v nich popísané obrovské ašpirácie, ale nikto ich nerešpektuje. Hlavne nie tie štáty, na ktoré sa obracajú a ja sa vzťahujem hlavne na tých 5, eh, ktorí sú s právom veta v Bezpečnostnej rade OSN a už nechcem ani spomínať štáty eh, ako Izrael, eh, Irán a podobne. Treba aby sme si uvedomili, čo sa stalo v Oslo v roku 2013 Mali by sme sa zasadzovať za multilaterálne e, nešírenie jadrových zbraní. E, e, malo by ísť o absolútne odzbrojenie všetkých štátov. Osobitne v takom momente, akým je ten aktuálny, hrozí nám naozaj veľmi silná konfrontácia v Ukrajine. Potrebujeme aj záväzné dohody a preto vítam možnosť uznesenia Európskeho parlamentu na túto tému. A e, na záver e, CTBT e, obyvateľia Maršalových ostrovov by o tom vedeli rozprávať, pretože boli použití ako pokusné zvieratka na jadrové experimenty. Ďakujem. A teraz má slovo pán Kofod na jednu minútu ďakujem veľmi pekne, ďakujem veľmi pekne, pani podpredsednička, za jasné slova o nešírení, nešírenie jadrových zbraní pre mnohých z mojej generácie a tých mladších generácií sa zdá, že to je problém minulosti. Mysleli sme, že studená vojna už dávno skončila. No, teraz samozrejme vznikajú nové napätia. Najpalčivejšia situácia je na, na Ukrajine. Západ a východ sú opäť v zmrazenom konflikte, zatiaľ čo americkí spojenci chcú dodávať zbranie, tak Európa musí tlačiť na nešírenie zbraní. Súčasné napätie si vyžadujú novú dôveru a inšpekcie, aby sme zaistili, že súčasné dohody budú rešpektované. Európska únia musí vyvinúť maximálne úsilie, aby rámec eh, dohody o nešírení jadrových zbraní nebol zdrojom pre ďalší konflikt. No a preto musíme jasne povedať mene Európskej únie súčasné napätia s Ruskom a medzi Ruskom a Západom nemôžu brániť dosiahnutiu už dohodnutých cieľov o znížení počtu jadrových zbraní. Ďakujem pekne. Pán Balčitis na jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Otázka jadrových zbraní je samozrejme veľmi dôležitá. Čo sa týka preverenia, tak je jasné, že sú jednoduché rozhodnutia, že sa práve týka Iránu. To tiež nebude jednoduché. Rokovania so Severnou Kóreou. Už vidíme, ako sa veci vyvíjajú. A momentálne vstupujeme do novej etapy myslím, krízu na Ukrajine a pozíciu Ruska. Dohoda o nešírení jadrových zbraní bola skoncipovaná počas studenej vojny mala zaistiť stabilitu. Teraz naše snahy treba sústrediť na to, aby tá stabilita aj fungovala. Ďakujem pekne, pán Benefi. Pán predseda, pani vysoká zástupkynia, je škoda, že parlament sa rozhodol e, nepredstaviť e, uznesenie na tú tému. Bola to konsolidovaná prax posledných e, rokov a v roku 2005 a 2010 sme pripravili uznesenie tentokrát. Teda nevyjadríme, aký je náš hlas jasne. A pritom tu máme veľmi napäté rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou, ale takisto aj ide o dokončenie rozhovorov s Iránom. Určite by sme pozitívne podporili pani Mogherin takýmto uznesením, ale tento raz nejde iba o to, aby sme e, rozmýšľali dlhodobo, ide aj o zásadnú otázku. E, jadrové nešírenie je jednou z najcitlivejších otázok zahraničnej politiky EÚ a preto sme strátili príležitosť podľa mňa ale musíme pokračovať ďalej v našej e, práci a hľadať riešenia pre aktuálnu situáciu. Eh, Viedenská konferencia z decembra minulého eh, roku eh, sa zaoberala vlastne rozšírením o ďalšie štáty a to je veľmi zaujímavá pozitívna otázka aj pre zmluvu o nešírení jadrových zbraní. Ďakujem, teraz tu máme žiadosti do postupu CatchDI. Na jednu minútu má slovo ten fakt. Ne, ne fakulta. Nech sa páči, máte slovo. Aha, e, prepačte, e, som pani Ward, nie pán Ward. Ja veľmi úzko spolupracujem s občianskou spoločnosťou, no a preto, že tam relevantné orgány, aby zohľadňovali e, obavy týchto organizácií a všetko, ktoré nemajú jadrové zbranie, z ohľadu na hrozbu pre ľudský život a existenciu planéty, už len kvôli existencii týchto zbraní. Viac ako 160 krajín, ako, viac ako, tak ako zastupca 160 krajín. Ja som zúčastnila konferencii na, vo Viedni, tak aby sme hovorili o humanitárnych dopadoch jadrových zbraní. Predchádzal tomu predchádzalo tomu fórum s občianskou spoločnosťou obavy týchto organizácií a ľudí, ktorých zastupujú, treba brať vážne oblasti nešírenia a možného zákazu. Ďakujem pekne. Ďakujem aj za to, že ste dodržiavali čas. A teraz pán Jakoviš na jednu minútu. Pridružujem sa oným kolegicama i kolegama, koji sú... Ďakujem pekne, ja súhlasím s tými kolegami a kolegyňami, ktorí dnes hovorili o tom, že potrebujeme uznesenie. Ja si myslím, že Európsky parlament, keď ide o túto tému, ukázal, že máme jeden názor, kde si uvedomujeme riziko jadrových zbraní, nielen preto, že si myslíme, že niektoré krajiny by to mohli využiť na boj proti demokracii, ale preto, lebo by tým bol ohrozený celý svet. No a preto by som rád zdôraznil, že potrebujeme uznesenie Hlavne, keď som si vypočul také princípy, ktoré vymenovala aj pani Mogherini. Je tu o rezervy, vyššiu jadrovú bezpečnosť. Musíme mať minimálne jednu vec, a to je dohoda o skončení testovania zbraní. Ďakujem pekne, pán Ferejda, na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. odzbrojenie na medzinárodnej úrovni je veľmi dôležité. Je dôležité, aby sme posilnili dohodu o nešírení jadrových zbraní. Hrozby, ktoré sa ukazujú, sú jednoznačné. Ďalšie šírenie, treba mu zabrániť, treba zabrániť testovaniu nových zbraní Štáty NATO sa nevzdávajú svojho arzenálu. V Európe a v Ázii máme jadrové zbranie a preto sa na Blízkom východe nedá vytvoriť zóna bez jadrových zbraní. No. Potom tvrdenie Ameriky, že je to dvojitý meter, ak zmluve o nešírení a tým sa aj spochybňuje jej obsah, a ohrozuje svetový mier. Izrael na rozdiel od Iránu nepodpísal túto dohodu a preto je beztresný spoluúčasťou Európskej únie. Je skutočne polutovania hodný, že najväčšie skupiny ako EPP a socialisti nás pripravili o možnosť prijať uznesenie k tejto zmluve. Ďakujem. Ďakujem pekne. Tým je táto rozprava uzatvorená. A nie, pán Korál ešte požiadal o slovo. To je posledný príspevok v tejto diskusii. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ďakujem pekne. Ide tu o dohodu nešírenie jadrových zbraní v marci 2015 v New Yorku sa uskutoční konferencia na preskúmanie a je smutné, že ešte vôbec musíme hovoriť o jadrových zbraniach. Tieto sa vnímajú ako niečo, čo je potrebné, čoho sa nemôžeme vzdať. No a kladieme si otázku, ako zabezpečiť jadrové zbranie, ktoré by zaistili bezpečnosť, ale ide aj o bezpečnosť ostatných pred jadrovými zbraniami. A myslím, že sme sa dostali do bodu, kde treba povedať, že jadrové zbranie sú ohrozenie ľudstva. Diplomaticky nemáme možnosť odstrániť ich. Všetko, čo vám bolo povedané, sú len krásne slova. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Slovo dostáva pani podpredsedníčka, vysoká predstaviteľka. Začnem alebo nadviažem na pripomienku, ktorá tu odne, odznela medzi poslednými, ktorá bola veľmi jasná. Musíme chrániť NPT, musíme posilniť NPT a zabezpečiť, aby sa stalo univerzálnym členstvom a aby sme to rešpektovali formálne a obsahovo. Toto je podstata európskeho posolstva eh, k konferencii NPT a a niekto ďalší ešte povedal, že teda bolo to niečo, s čím sa veľmi stotožňujem a aj niektorí tu na tejto pôde, že je celkom jednoznačné pre väčšinu Európanov, že by sme ani nemali o tom diskutovať. Ale predsa je tu dlhá cesta, e, ktorá nás čaká a To sa týka tak nešírenia a tohto piliera, ako aj rokovaní o e, iránskom jadrovom programe. Dopad konferencie samotnej podľa mňa bude taký, že dôjde k značnému rozvoju alebo teda vývoju a um, ja teda tu zohrávam svoju osobnú úlohu so všetkou odhodlanosťou, a nasadením preto, aby výsledky boli pozitívne. Myslím, že to bude historická príležitosť, pretože my hovoríme o odzbrojení, ale aj pilier nešírenia je rovnako e, kľúčový a myslím si, že jedno posilňuje druhé. Je to taký cyklus dôveryhodnosti, preto musíme používať všetky tri piliere a pracovať na nich. Ešte dve veci by som chcela zdôrazniť. Otázka uznesenia je úplne v vašich rukách, nie v mojich, ale toto je určite stimul. Vnímam teda túto rozpravu ako stimul. Veľmi by som chcela, aby to tak zostalo vo výboroch pri príprave konferencie. Predovšetkým preto, že Európsky parlament má čo povedať a je tiež dôležité, aby tento komunikačný kanál zostal otvorený e, smerom k rozličným organizáciám e, a ostatným orgánom. A ja sa domnievam, že toto je jedna z vecí, ktorá má vplyv na našu bezpečnosť a bezpečnosť našich občanov. Niekedy je tu taká klamlivá predstava, že zmluva o nešírení je v rukách nejavných, naivných ľudí, ale nie, je to diskusia o bezpečnosti a to je vážna vec. A ešte na záver, pretože sú tu bezpečnostné hrozby a to napätie, ktoré sa zvyšuje, práve preto to potrebujeme pracovať na implementácii opatrení na odzbrojenie, na krokoch, ktoré sa začali v poslednom desaťročiach, v posledných rokoch. Niektorí hovorili o Obamovej doktríne, o pražskom prejave, ktorý mal na to veľmi relevantný vplyv a nemali by sme voči tomu napätiu, ktoré máme, ktoré máme nielen v Európe, ale inde na svete, e, zabúdať na skutočný cieľ našej práce NPT a to je, že musíme posilniť, nie oslabiť našu bezpečnosť. Chcem vás teda ubezpečiť o mojej osobnej angažovanosti a určite sa pokúsim, aby náš hlas, hlas Európskej únie bol nielen e, jednotný, ale aby bol aj silný na tejto pôde. Mogherini. Ďakujem, pani Mogherin, ďakujem vám aj za ten dlhý maratón dnes popoludní. Boli tu veľmi e, e, civilné diskusie, ale aj nepríjemné slova zazneli a v mene e, predsedníctva. Teda vám vyjadrujem solidaritu s nimi, ale predsedníctvo ich bude určite hodnotiť a